Výbor e, pristúpil k overeniu právomocí Žaka Kolombiera. Chcem sa spýtať, či niekto má výhrady proti validovaniu jeho mandátu. Nie je to